Naša schôdza pokračuje ďalej. Mám viacero oznámení ešte pred začiatkom schôdze. S, obdržali sme stanovisko rady k prvému čítaniu z hľadiska stanoviska komisie a oznáme, alebo názov bude oznámený v zápisnici a trojmesačné obdobie, dokedy musí stan- parlament prijať stanovisko, začne teda plynúť zajtra ráno od 21. mája 2010. Potom po druhé zápisnica zo včerajšieho rokovania a